Three, let's start. Um, welcome, uh, specific... Vítajte. Všetci máte prosím program. Téma je Vietnam. Sú tu želania o zmene programu? Zdá sa, že nie. Tak ten program je prijatý. Druhý bod je schválenie programu, návrh zápisnice zo zasadnutí predošlých sa potvrdí, ak nemáte proti tomu nejaké výhrady do konca stretnutia. Pod 3. To je e, téma rozhodnutia koordinátorov výsledky teraz zo 6. novembra. Takisto sa to príjmi, príjma, ak nemáte nejaké výhrady. A môžete ich mať do konca stretnutia. Bod 4. Oznámenia predsedajúceho. Toto stretnutie je prenášané cez web streaming. každý zo záujemcov môže si vypočuť vaše stanoviska, komentáre. Vítam teda i tých ľudí možno aj z Vietnamu i tu v Európe naprieč e, kontinentom vo všetkých mestách. Možno, že by bolo vhodné pripomenúť, že e, by ste mali hovoriť miernym tempom, aby mohlo byť e, vaše vaše texty tlmočené do všetkých jazykov. Bod 5. Pred, pár, pred dvoma rokmi sme prijali nariadenie o zdieľaní oznámení medzi Spojeným kráľovstvom a Už, už to tuším 3 roky. Celý ten príbeh sa z, začal už nejaký ten čas, pred nejakým tým časom a v tomto celom e, bola chyba týkajúca sa kvót e, v súvislosti s cukrom. Indonézia, India, rozdiel e, v číselnom kóde krajín, v colnom sadzobníku je zmena jedného písmena. Ak nemáte námietky, toto treba opraviť. Do 24 hodín môžete proti tomu mať námietky, ale prijímame v opačnom prípade takúto úpravu na správnu mieru. príslušných eh, nariadení vo forme korigenda. Chce sa niekto ujať slova? Ak tomu tak nie je, tak ďakujeme, že DG Agri, generálny riaditeľstvo pre polnohospodárstvo, je prítomné. Hlavný bod dneška, na dnešné popoludne, to je výmena názorov obchodnej dohode e, s Vietnamom, specificky potom o ekonomický dopad e, a modernizácia e, zákonníka práce vo Vietname. V tejto súvislosti ma teší uvítať tu vážených hostí Európs, teda Európske oddelenie obchodnej komory z Vietnamu. Vítajte. A Bude tu samozrejme i možnosť vystúpiť o téme ekonomických vzťahov k modernizácii zákonníka práce. Nie je tu len predseda obchodnej komory, ale sprevádza ho celá e, delegácia. Takže vítajte, prosím. budete môcť hovoriť s poslancami, ak si tak želáte. Potom ďalej, pokiaľ ide o ratifikáciu trých e, ešte neodsúhlasených e, dohovorov e, ILO, je, je tu vietnamský riaditeľ pobočky ILO, pán Šan Ili, je tu prítomný, vítajte. a tak to ďalší odborník, ktorý sa zaoberá e, Vietnamom. Taktiež tu máme zástupca z Konfederácie medzinárodných e, odborových zväzov práce, pán Papa Damua, ktorý je odborník na Vietnam a bol so svojou delegáciou pred niekoľkými týždňami v Vietname. Takže odovzdám slovo obchodnej komore pre vzťahy medzi EÚ a Vietnamom. Dokonca pán spravodajca je tu k tejto téme. Nie, on bude eh, hovoriť neskôr. Má meškanie, ospravedlnil sa, jeho let eh, príde s oneskorením. Takže na 12 minút zastupcovia komory. Dobrý deň, dámy a páni, vážení poslanci, veľmi ma teší, že som dnes tu. Po piatýkrát prehovorím na pôde výboru INT tá, pred pár týždňami to bolo práve v Hanoji. Dnes som tu veľmi rád. Volám sa Nikola Eudie. som e, právnikom od roku 1993 vo Vietname. Som e, predsedom obchodnej komory EU e Vietnam. Od prvej chvíle som pracoval na obchodnej zmluve s Vietnamom. Zo pár informácií k našej komore. Máme tu dnes veľkú e, e, delegáciu Eurocham, teda obchodnej komory z EÚ. Máme asi tisíc členov, máme individuálnych investorov, startupy, malé a stredné podniky a tiež veľké európske spoločnosti vo všetkých sektoroch. Snažíme sa zlepšiť prostredie investícií vo Vietname a zatraktívniť túto destináciu v roku 1998 sme e, boli vytvorení a sledujeme e, hlbinné zmeny od prvých e, investícií. Pobočky máme na vidieku nielen v, Hany, v Hanoji, v mnohých miestach na vidieku. Ja som bol v mnohých provinciách, stretol som sa s mnohými ľuďmi, a delil si, e, vymenial si názory. Máme 16 sektorálnych výborov pre jednotlivé oblasti priemyslu. Takto si môžeme vymieňať informácie a podeliť sa o obavy a problémy. Na najvyššej úrovni sa stretávame s premiérom, jednotlivými ministerstvami, vrátane e, ministerstvom pre priemysel a obchod, takisto všetci tí, ktorí majú nejaký súvis s dohodou o voľnom obchode. Predsedovia mnohých eh, lokálnych eh, ľudových výborov. Tieto sektorálne výbory nás informujú eh, o Vietname. Každorodne sa uverejňujú dokumenty. Dnes vám chcem ukázať pozíciu na tých našich tisíc členov. 30 rokov reforiem, po 10 roč, 3 10 ročia kvalita života a bohatstvo krajiny sa transformovali od roku 1993 teraz, kedy som v tejto krajine. Krajina sa výrazne zmenila. Sú to všeobecne e, zahraničné e, e, investície, ale pridaná hodnota európskych podnikov väčšina veľvyslanectiev a zahraničných e, kraj, e, zastúpení podporili donorské programy. Európsky investori a podniky e, poskytujú kapitál a vedomosti na budovávanie infraštruktúr Vietnamu, či už sú to telekomunikácie, spracovanie, železnice, aby tu bol potenciál ďalej zrychľovať sociálny a ekonomický vývoj krajiny máme možnosť e, otvoriť novú kapitolu našich vzťahov. Voľný obchod je najúspešnejším nástrojom na spustenie rozvoja krajiny. Vietnam podpísal 16 dohôd e, a EVFTA, najkomplexnejšia dohoda o voľnom obchode medzi nejakou krajinou rozvojovou a EÚ, je rozhodujúca pre zabezpečenie ďalšej fázy modernizácie Vietnamu. Ako náhle táto zmluva bude ratifikovaná, vstúpi do platnosti, spustí pozitívne reformy v environmentálne environmentálnu ochranu a tak ďalej. Je rozhodujúce pre podniky, že sa implementuje táto dohoda čo najskôr. Spolu s ďalšími dohodami vo Vietname e, Európa má riziko, že e, za ostatnými krajinami zaostane aktívne sú azijské krajiny, Korea, Japonsko, Čína. Európani súťažia s, projekt, s produktami z krajín ASEANu, ktoré nemajú zahraničné clá. Táto zmluva nám zabezpečí rovnaké podmienky a spravodlivú hospodárskú súťaž. Táto zmluva o ochrane investícií e, zvýši dôveru investorov a záruky. Táto zruší 21 bilaterálnych takýchto investičných dohôd medzi európskymi podnikmi a Vietnamom. Ako právnik z Vietnamu vám môžem povedať, že mnohí klienti, keď chcú investovať vo Vietname, sa pýtajú, ako sú chránené ich investície či je to zmluva VIT alebo EVET. Prečo e, je to dôležitý krok? Nie je to ale koniec pro celého projektu, je to len začiatok novej kapitoly. Pre nás všetkých to bude rozhodujúce, pre nás, ktorí chceme obchodovať s Vietnamom, aby sa e, plynulo implementovala dohoda. Bilaterálny e, dialog bude veľmi dôležitý pre úspech EVVFTA. Eurocham e, pracovala na implementácie road mapy a vytváraní obchodnej rady EU Vietnam, takisto s vietnamskou obchodnou komorou, aby to, čo sa dohodno, sa v praxi aj vymáhalo. Nechceme byť v rovnakej pozícii, ako keď sa to implementoval vo Vietname zo strany VTO. Preto sme výrazne aktívni s cieľom to implementovať čo najskôr tu EVFTA. Prečo sa vraciame k týmto zmluvám? Ako som povedal, EVFTA pomôže Vietnamu sa zosúľadiť s medzinárodnými štandardmi. Na rozdiel od minulosti noví lídry e, sa presadzujú, väčšina e, sa vzdelávala na západných univerzitách a toto bude jeden z tých najdôležitejších nástrojov na podporu zmeny. Riziko je, že bez tejto zmluvy by sme mohli vidieť pozitívny pokrok e, minulých 10 ročí. Táto zmluva podporí reformy a pomôže zlepšiť štandardy bezpečnosti potravy, právo v súvislosti s pracovnými podmienkami, ochranou duševného vlastníctva. A pre, takisto pomôže Európe podporovať naše hodnoty. Ak, ak, nie, ak sa nepodpíše, tak minimálne otázka ľudských práv nebude napredovať e, v, e, v, vo Vietname. Čína má v rámci ASEANu teraz dominantnú pozíciu. Ak Európa nebude prítomná, tak líderskú pozíciu v regióne prevezme Čína naše narastajúca členská základňa nám umožňuje pochopiť tie podmienky vo Vietname a našim členom je jasné, že EVFTA pomôže e, podporiť skutočné zmeny. V roku 2019 sme spustili výskum medzi našimi členmi. Asi 80 členov povedal, že EVFTA pomôže zlepšiť trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia vo Vietname, takisto transfer vedomostí ekonomický rozvoj a kvalitu života a práva pracujúcich. A z týchto dôvodov dúfame, že EVFTA sa bude môcť čonesko ratifikovať a vstúpiť do platnosti. Túto príležitosť, príležitosť nemožno zmeškať. Potrebujeme otvoriť novú kapitolu e, vzťahov. Musíme byť na to veľmi ambiciózni. Teraz dám e, slovo kolegom, ktorí e, e, povedia niečo o veľmi dôležitých zmenách pracovného zákonníka. Ďakujem, dobré popoludne. Volám sa Han a som členkou komory. Rada sa s vami podelím o nedávne vývojové tendencie v oblasti zamestnávania a pracovného práva vo Vietname, ktoré sú kľúčovými otázkami moderných obchodných zmluv, e, e, ako je aj EVFTA. Nemusím vám asi hovoriť, aké sú záväzky Vietnamu v rámci dohody o voľnom obchode, ale snahe plniť si naše záväzky v rámci EVFTA náš parlament revidoval zákonník práce 28. E, novembra 1. januára 2021 vstúpi do platnosti. Ďalej tu bude e, ratifikácia dohovoru Medzinárodnej organizácie práce. My e, si myslíme, že e, tento nový zákonník práce je veľkým milníkom, ktorý predstavuje naše úsolie zaplniť hlavné princípy v rámci dohovoru ILO Samozrejme, e, Vietnam už teraz je jurisdikciou, ktorá podporuje práva zamestnancov. Nový zákonník zavádza nové zmeny, nové nariadenia, ktoré ešte lepšie chránia práva zamestnancov a e, sú podobné medzinárodným štandardom. Nepoviem vám o všetkých zmenách, chcem len vystvenúť niektoré závažné zmeny. je tu nové, nový súbor nariadení, ktoré naďalej e, sa pridáva k princípom e, slobody zhromažďovania, organizovania sa zamestnancov v zmysle dohovoru ILO 2087. Právo pre zamestnancov nad rámec klasických dojednaní s odbormi, mať panely zamestnancov, zamestnanecké rady v podnikoch, v novom zákonníku je nový systém tradičných, ale aj nezávislých e, odborov s rovnakými zodpovednosťami, na strane e, zamestnancov i zamestnávateľov. Potom tento nový zákonník zavada predpisy pre kolektívne vyjednávanie, mechanizmy na rokovaní medzi Eh, zastupcami zamestnancov a zamestnávateľov. Takisto sú tu nariadenia o nútenej práci, jasná definícia eh, jednotlivých pojmov a unilaterálne ukončenie zmluv bez eh, avizovania a bez uvádzania dôvodov. Pracovní inšpektori majú podľa tohto zákonníka právo robiť inšpekcie bez avíza bezpečnostné eh, pravidlá, pravidlá oddychu eh, a bezpečnosti na pracovisku, množstvo predpisov o práci detí, takisto eliminácia eh, diskriminácie. Vietnam ratifikoval aj dohovor ILO o rovnakom odmeňovaní a 111 o diskriminácii Vietnamské právo je tiež komplexné, pokiaľ ide o, o, o e, diskrimináciu. E, avšak čo Ak mám na záver e, zhrnúť, je tu veľký vývoj, aby sa prijal revidovaný zákonník, ktorý odtrkadluje viaceré záväzky, pokiaľ ide o zamestnávanie v rámci EVFTA Ďalej 15. júna roku 2019 Vietnam ratifikoval dohovor číslo 98 o kolektívnom vyjednávaní. Takže toto vlastne e, doplní ten celkový počet na 6, pokiaľ ide o ratifikované dohovory. Pokiaľ ide o naše hodnotenie, Vietnam nerobí menej ako Singapur alebo Japonsko, dve krajiny v Ázii, kde Európska únia ratifikovala obchodné dohody pretože Japonsko a Singapur takisto ratifikovalo aj tých 6 hlavných MOP dohovorov, takže Vietnam je teraz na rovnakej úrovni ako, tie, ako tieto ďalšie dve krajiny. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za tento prehľad. A teraz nás bude informovať Medzinárodná organizácia práce ohľadne moderné, modernizácie. Nech sa páči, pán Li a pán Majer. Nech sa páči, máte 12 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať ako aj členom tohto výboru za prizvanie MOP na toto zosadnutie. Venovali sme sa tejto téme už od roku 2012 a mám tu kolegu, ktorý nás bude informovať o jednotlivých postupov. Ja som Chang Li, ja som sekčný riaditeľ v Hanoi od roku 2015, ale venoval som sa tejto oblasti už posledných 19 rokov. Tento rok sme boli svetkami prijatia dohovoru o kolektívnom vyjednávaní, takisto aj prijatiu nového kódexu o práce. Toto zavádza nové princípy na úrovni podnikov, možno sa otvoria nové kapitoly a chcel by som povedať, že nemusíme pochybovať o tom, že rozhodnutie predsedu vlády ohľadne akčného plánu, pokiaľ ide o ratifikáciu predmetného dohovoru, ktorá sa bude príjmať budúci rok a ktorá bude ešte roku 2023 sa príjmať, tak toto vlastne vedie k tomu, aby sa aktualizovali vzťahy medzi Európskou úniou a Vietnamom. Ak sa ohľadneme dozadu do roku 2014, tak bolo nepredstaviteľné, že by sa Vietnam takto ďaleko dostal. Keď som sa začal venovať tejto oblasti roku 2000, tak nikto nechápal, že ako tá situácia vyzerá, čo to kolektívne vyjednávanie je, čo je to mediácia – Museli sme teda začať so základnými školeniami, aby sme pochopili základné princípy, aby sme mali vlastne základnú terminológiu. Až potom sme mohli začať riešiť situáciu priamo v teréne. Treba si uvedomiť, že do roku 2014 viaceré otázky boli tabu a muselo sa to vyriešiť. Máme viaceré nové dohody a dohovory, ktoré otvorili cestu pre verejnú diskusiu o kľúčových princípoch, ktoré definuje Medzinárodná organizácia práce. Keď Spojené štáty sa stiahli z TTP roku 2017, tak väčšina ľudí v Hanoji si myslela, že diplomatická agenda vlastne v tejto oblasti končí. Avšak táto bola oživená Videli sme tu veľký pokrok, napríklad aj v tomto roku. A chcel by som povedať, že v tejto oblasti mali sme tu delegáciu pána Langeho z roku 2017, tá bola veľmi dôležitá, pokiaľ ide o oživenie tejto agendy. A z dom- domáceho hľadiska treba povedať, že sme tu mali viaceré úspešné kroky v týchto oblastiach. A boli tu vždy nastolované nové otázky, pokiaľ ide o otázku kolektívneho vyjednávania, práve pokiaľ ide o správne fungovanie medzinárodných princípov. Avšak treba si uvedomiť, že tieto veľké pokroky v minulosti na viacerých úrovniach e, si uvedomili, že takýmto spôsobom sa dá zlepšovať pokrok, ktorý vlastne ktorého výsledky vidíme teraz v tomto roku. Chcel by som takisto spomenúť kritickú úlohu, ktorú zohráva Európska únia, ale aj Vietnam a Medzinárodná organizácia práce, pokiaľ ide o najvyššie úrovne rozhodovacieho procesu, zatiaľ čo tu máme podporu politiky, pokiaľ ide o každodennú prácu. Máme veľmi dobré partnerstvá, ktoré sú založené na dôvore, rešpekte a spolupráci medzi Európskou úniou a vládou vo Vietname. Toto všetko umožnilo zlepšenie situácie, pokiaľ ide o ďalšie pozitívne kroky aj v oblasti udržateľného obchodu. Dohoda o voľnom obchode medzi Koreou a Singapúrom zatiaľ nepriniesli takéto hmatateľné výsledky. Treba povedať, že na začiatku týchto rokovaní, napríklad pokiaľ ide o Japonsko, pokiaľ ide o Kóreu, tak mali sme 4 dohovory, pokiaľ ide o Kóreu, Japonsko a Singapur malo 6 podpísané, takže momentálne je to 4, 6, 6. A pokiaľ ide o Vietnam, tak to vlastne začalo tými piatimi ratifikáciami, teraz už máme 6 ratifikácií, máme ratifikovaný aj ten dohovor a som presvedčený, že aj budúci rok budeme mať ratifikáciu ďalšiu a dúfam, že do roku 2023 bude ratifikácia a aj tá posledná schválená. Berúc do úvahy tieto možnosti, chcel by som spomenúť viacerú, viaceré formy podpory zo strany Európskej únie. Toto podporuje našu vzájomnú spoluprácu. Samozrejme sú pred nami výzvy, pokiaľ ide o dohovor 87, ktoré prinášajú viaceré otázky, pokiaľ ide o kompatibilitu medzi predchádzajúcimi princípmi a pokiaľ ide o sociálne rozmery tejto oblasti. Ja si myslím, že viacerí z vás v tomto výbore si uvedomujú, že nejde tu iba o prijatie týchto dohovorov, ale aj o ich implementáciu. Ak sa pozrieme na tie predmetné texty, tak treba povedať, že tu máme viaceré zlepšenia a takisto boli zavedené princípy, v, pokiaľ ide o podniky. A to skutočne veľmi úspešným spôsobom. Takýmto spôsobom sa dá zaznamať maximálny pokrok, ktorý zaznamenala naša krajina v roku 2019 vzhľadom na politický kompromis, ktorý bol prijatý teda na tej úrovni najvyššej rozhodovacej Avšak chcel by som povedať, že týmto ťahom vlastne, ktorý bol prijatý roku 2019 Vietnam, začína sa uberať úplne iným smerom ako napríklad Čína. Áno, pokiaľ ide o sektorovú regionálnu úroveň, to sa týka budúcnosti. Ako náhle tu budeme mať otvorený priestor pri tejto oblasti v roku 2021, tak si myslím, že tu budeme mať viac prirodzený rast organizácií, ktoré budú sa zosieťovať navzájom a my by sme mali a aj budeme ich podporovať, tento ich rast, ako náhle sa zrodia vlastne nad rámec rovine podnikov v roku 2021. A takisto by som chcel povedať, že nebude ľahké pre Vietnam priniesť nejaký konkrétny pokrok, a to z viacerých dôvodov. Do roku 2018 sme mali málo zahrani- medzinárodných záväzkov, ale situácia bude odlišná od roku 2021 a ďalej, pretože CPTTP vstúpilo do platnosti od januára roku 2019, to znamená, teraz sa musíme držať týchto záväzkov. Potom tu, pokiaľ teda ide o ratifikáciu dohovoru 98, viaceré orgány môžu ponúknuť prvé vyjadrenia, pokiaľ je konkrétne záväzky v prípade, že vietnamská vláda predloží do septembra roku 2021 prvú správu. Po tretie, budeme tu mať celú paletu dialogov, ktoré povedú ku konkrétnym krojom, krokom a myslím si, že tieto viacúrovňové postupy vlastne pomôžu Vietnamu na to, aby sa lepšie plnili medzinárodné dohovory z pohľadu MOP. Chceme, aby sa dodržiavali jednotlivé princípy dohovorov MOP. Po druhé, chceme poskytovať najlepšiu podporu medzinárodným partnerov, aby sme mohli zohľadňovať princípy kolektívneho vyjednávania. Ja si myslím, že Európska únia zohrá kľúčovú úlohu pokiaľ ide o monitoring fungovania a uplatňovania týchto princípov. A teraz by som rád dal slovo môjmu kolegovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, hovorí pán De Mayer. My sme presvedčení o pozitívnom dopade dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietname, že sa takýmto spôsobom zlepšia medzinárodné pracovné štandardy, tie výsledky sú hmatateľné, už pred tým samotným ratifikovaním. Boli tu viaceré odvolávky, pokiaľ ide dohovor z roku 1998 a Vietnam ratifikoval v podstate tri dohovory MOP, pokiaľ ide rehabilitáciu ľudí s telesným postihnutím, pokiaľ ide o verej, zamestnancov v štátnej sfére a takisto dohovor 98, ktorá sa týka podpory veredného vyjednávania. Od roku 2014 to boli vlastne prvé ratifikácie a týkali sa základných dohovorov, odkedy vlastne bola ratifikovaná prvá v roku 2007. Teraz máme vlastne tých ratifikácií na úrovni 24, čo ešte stále pod priemerom celosvetového hľadiska, ale v podstate je to nad tým štandardom, pokiaľ ide o región Ázia a Pacifik, Tichomorie. Zároveň ILO, teda MOP, Molisa a naši sociálni partneri vo Vietname spolupracujú na tzv. stratégii 30-30 a to by malo viesť k tomu, že dúfame, že Vietnam bude ratifikovať do roku 2030 tých 30 dohovorov, pokiaľ ide udržateľný rozvoj, ako aj ďalšie dohovory. Máme tu viaceré technické štandardy, ktoré sa týkajú napríklad ukotvenia minimálnych platov, pokiaľ ide o minimálne štandardy sociálne zabezpečenia a slušná práca pre rybárov. Ak to bude tak, ako sa tam momentálne zvažuje, ten všeobecný, tá všeobecná rámcová, rámcový dohovor MOP 155 a 257, ak tieto budú zohľadňované, tak by to znamenalo, že rati- Vietnam už tieto ratifikoval. Zároveň je jasné, že touto ratifikáciou, ako aj následovnou aplikáciou dohovoru 87E105, e to znamená tých zvyšných dvoch, vstupujeme do politicky najčašej e, fázy, pretože tie štandardy sa vlastne priamo dotýkajú občanských slobod a politických práv a my vieme, že tieto slobody a práva prinášajú pochybnosti ohľadne politickej vôle pre reformy. Nedávno prijatý kódex pracovný otvára arénu pre organizácie zamestnancov na úrovni podnikov a tá reforma ešte nie je završená, pokým nebude revízia predmetných zákonov. Pokým tu nebudú tie privilégia, ktoré momentálne sú na úrovni VGCL, a čo teda urobí organizácia MOP, bude aj naďalej obhajovať ratifikáciu dohovoru 87 v tých včasných fázach a to ešte pred rokom 2021, aby sa zabezpečilo to, aby ten pokrok, ktorý doposiaľ bol zaznamenaný, vyústil k ďalším konkrétnym krokom. MOP bude pomáhať pri ďalších úpravách, ktoré budú dôležité, pretože viaceré z tých detajlov musia byť ešte upresnené a pokiaľ ide o upresňovanie detailov ohľadne práv, alebo pokiaľ ide o dodržiavanie práv kolektívneho zastúpenia, to si skutočne vyžaduje ďalšie detaily. MOP bude monitorovať aj to, čo sa týka rastúceho počtu predstaviteľských organizácií zamestnancov, ktoré majú vlastne zastupovať zamestnancov pri kolektívnom vyjednávaní a pokiaľ ide o registráciu týchto organizácií na úrovni ministerstiev. Takisto sa budú monitorovať bude monitorovať aj to, či komisie pre arbitráž skutočne budú riešiť spory tak, ako majú. To znamená ešte raz, je tu pred nami ešte veľa práce v oblasti vytvárania kapacít a Chcem sa poďakovať Európskej únii, týmto sa pripájam ku kolegom za tú podporu, že takýmto spôsobom pomohla MOP. Ratifikácia dohovoru 105, to je ďalšia, ďalší základný dohovor, ktorý sa venuje nútenej práci. To je veľmi dôležité, pretože to zakáže Vietnamu, aby sa využívala nútená pracovná sila, ako tomu bolo doposiaľ a nebude sa môcť to využívať ani ako určitý trest, pokiaľ ide o tresty za politické aktivity, ktoré nie sú v súlade s hlavnou líniou vlády. Takže bude to taký latmusový test, pokiaľ ide o vývin situácie smerom k väčšej politickej slobode. My sme presvedčení, že Vietnam ratifikuje tento dohovor budúci rok a tento dohovor vlastne bol pripravený už v roku 2007 spolu s ostatnými dohovormi MOP, ale sa to stiahlo v poslednej chvíli a môžeme teda iba predpokladať, že to súviselo možno so strachom, strachom z lepšenia situácie. V roku 2014 sa ratifikoval pracovný kódex a, a Boli urobené viaceré úpravy a tieto úpravy MOP vnímalo veľmi pozitívne. My si myslíme, že voľná, dohoda o voľnom obchode medzi EU a Vietnamom ponúka možnosť, aby sa tu robili reformy v pracovných vzťahoch a na rozdiel od podobných záväzkov ide tu o niečo, čo treba zdôrazniť, teda na rozdiel od podobných záväzkov Treba povedať, že EVFTA a jej ratifikácia, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy, to znamená, nejde tu iba o tie základné princípy MOP, ale ratifikácia tých základných dohovorov. Toto zohľadňuje aj otázku technických detajlov a môže MOP hodnotiť plnenie v budúcnosti. My vítame takýto prístup a možno teda treba obozretne postupovať ďalej, pretože partneri obchodní sa zdráhali v minulosti, hovorím tu teda o obchodných partnerov vo všeobecnosti z celosvetového hľadiska, sa zdráhali, pokiaľ ide o konkrétne doložky v bilaterálnych dohodách a Európska únia v prípade, že tento dohovor bude ratifikovaný, bude môcť využívať svoj pákový efekt oveľa efektívnejšie ako v minulosti ak to teda bude ratifikované. Týmto sa už dostávam k záveru. Najnovšia revízia pracovné zákonníka práce vlastne začala po desiatich rokoch od poslednej zmeny na úrovni Vietnamu. My sme poskytli skutočne intenzívny komentár, prezentovali sme to aj v parlamente a pokiaľ ide o intenzitu tejto diskusie, to je dôkaz toho, že tu je všeobecná vôľa, aby sa premostili tie rozdiely, pokiaľ ide o štandardy, ale zároveň ešte tu je pred nami veľa práce na to, aby sa to pretavilo do reality. Myslíme si, že na dôvažok týmto pracovným vzťahom treba zohľadniť viaceré aspekty, Treba zvýšiť produktivitu a takýmto spôsobom zlepšiť prípravnú fázu pre Vietnam na to, aby sa pripravili na problém starnutia populácie. Ďakujem pekne. Chcel by som pripomenúť, že musíme e, dodržiavať časový, časový slot, ktorý každý rečník dostane. Ale v každom prípade ďakujem pekne a teraz sa obrátim na pána Papu Dangu. Nech sa páči, máte 7 minút. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za možnosť zapojiť sa do záväzkov, ktoré urobila vietnamská vláda a najmä do kapitoly o trvalej udržateľnosti dohody medzi Vietnamom a EÚ, ktorú bude ratifikovať Európsky parlament. Takisto sa prihlasujem k záväzku ratifikovať dohovor 87 a 105. Vláda ratifikovala 6 z 8 MOP dohovorov, 91 o kolektívnom vyjednávaní, ktorá vstúpila do plat, vstúpi do platnosti 5. júla 2020. Takisto sme zrevidovali zákonník práce, aby bol v súlade e, podľa 98 a je výzvou, či po právnej stránke tieto záväzky e, sa uplatnia takto isto aj v praxi. Čo sa týka 87 a 105, vládne záväzky e, chcú ratifikovať aj ďalšie súvisiace právne normy. E, o tomto záväzku sme formálne komunikovali s MOP aj o konkrétnych krokoch, ktoré mienime urobiť v tomto smere. Členovia MOP, členské štáty, majú ďalej povinnosť rešpektovať demokratickú participáciu a uznávanie práv na kolektívne vyjednávanie. Zdá sa, že sa neudial veľký pokrok v praxi, aby sa zabezpečilo zabezpečila sloboda zhromažďovania, sloboda vyjadrovania a právo na pokojný protest, okrem iných ďalších práv. Je tu, sú to nízke platy, ale žiada sa vysoká produktivita. To je určitý imperatív, ktorý mienime preskúmať, aké konkrétne kroky mieni vláda urobiť, aby zabezpečila ochranu práce a štandardy pre prácu. Pri tomto modelu, modeli však vznikajú rizika porušovania právnych predpisov na trhu práce. A občianská spoločnosť a sociálni partnery sa mienia k tomuto vyjadriť. musia sa preto byť schopní slobodne zdržovať, združovať, slobodne vyjednávať, e, nesmú pripustiť e, svojvoľné znižovanie platov, predlžovanie pracovného času, e, čo môže viesť ku katastrofám v oblasti pracovnej bezpečnosti. Musia byť preto zakotvené inštitúcie, ktoré zabezpečujú transparentnosť, trvalo udržateľný vývoj vo všetkých kapitolách EU, F, EV, FTA. Priemyselné vzťahy sú ďalšou otázkou. Vítame, že sa mienia zlepšiť. Toto treba len privítať, ale netreba sa zameriavať len úzko na priemyselné vzťahy. Nový zákonník práce má ako jednu z hlavných svojich um, predsavzatí dať do poriadku vyjednávanie kolektívne vyjednávanie. Robotníci sa môžu združovať a organizovať v rôznych organizáciách. Môžu si vybrať, do akej organizácie mienia vstúpiť za uh, účelom vyjednávania. Toto treba uznať ako ich právo. Zabezpečí to slobody na pracoviskách a dobrú atmosféru. Sú tu však isté výzvy, vzťahy, ktoré doteraz existujú medzi eh, VRO, to sú Organizácia pre eh, zástupcov robotníkov, na rôznych úrovniach, národných, lokálnych a tak ďalej. E, tieto organizácie nie sú ešte zosúladené. Zákon navrhuje, že tu má byť rovnosť medzi VRO a ďalšími typmi organizácií a je tu potom možnosť ďalšieho rozšírenia kolektívneho vyjednávania. Je však, vzbudzuje však obavy, že podmienky na registráciu VRO, teda Organizácie pre zastúpenie robotníkov, nie sú jasné spôsoby, aký môžu konať tieto organizácie zástupcov robotníkov VRO. Mm, tu je tiež šedá zóna, je to nejasné. Zrevidovaný zákonník práce tiež volá po ochrane všetkých, čo pracujú, aj tých, čo sú neformálne e, zamestnaní, bez toho však, že by toto bolo, malo istú oporu v praxi, že by existovali nejaké nezávislé uh, organizácie na trhu práce, ktoré by dozerali na bezpečnosť práce, inšpektoráty. Bez takýchto inštitúcií sa práva pracujúcich a ich právo na slobodné zhromažďovanie a vyjadrovanie nedajú v praxi dosiahnuť. Sú to diery v zákonoch, podľa vlády sa už pracuje na tom, aby sa zaplatali tieto legislatívne diery, ale nestačia iba legislatívne nástroje. Veď aj súčasná legislatíva určitým spôsobom niečo ponúka. My však žiadame, aby sme boli plne kompatibilní so existujúcimi štandardmi. Potrebujeme, aby nezávislé VRO mohli sa zapájať na národnej úrovni do činnosti, aby riešili to, čo chcú pracujúci, aby posúvali ďalej túto agendu priemyselnú. Je tu eh, žiadosť, aby sa mohli tieto VRO potom združovať do odborov, ktoré ďalej by mohli eh, slobodne protestovať a žiadať eh, predkladať požiadavky. My predpokladáme, že k takémuto niečomu sa smeruje. Takisto žiadame po rozši- o rozšírenie práv pri kolektívnom vyjednávaní. Napríklad e, handicapovaní sa nemôžu dostať k tomu, aby takéto práva platili aj pre nich. Existuje tu istá dualizácia a to môže byť nebezpečná cesta. Vláda, ktorá ratifikovala 87, prijala na seba záväzok, že bude ratifikovať aj 105 a nemáme ju teda prečo odkladať a ratifikáciu treba završiť. Záverom chcem povedať, že máme záväzky v súvislosti s EVFTA, ale vláda potrebuje detailne popísať inštitucionálne kapacity, ktoré sú potrebné na implementovanie reforiem, najmä čo sa týka administrácie práce, odborov, nezávislých odborov, pracovné inšpektoráty, ktoré budú monitorovať bezpečnosť práce a nové kolektívne dohody, takisto e, právne kroky v, nielen v oblasti ochrany a bezpečia zdravia, zdravia pri práce, ochrany zdravia pri práci, Vláda musí spolupracovať s MOP na ratifikácii e, dohovorov 87 a 105. Záväzok, ktorý vláda prijala, že tieto dohovory bude ratifikovať, e, dúfame, že sa bude ctiť. MOP spolu s EÚ by malo poskytnúť odbornú pomoc vietnamskej vláde a sociálnym partnerom, aby sa to dosiahlo. V každom prípade sa tieto záležitosti musia odraziť v tom, aby sa zlepšili tie problémy, ktoré som tu popísal. A už končím. VGCL spolu s ďalšími organizáciami musí poskytnúť potrebnú podporu reformnému procesu takým spôsobom, aby sa vo všeobecnosti chránili záujmy a práva pracujúcich. Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujeme. Teraz otváram disk diskusiu. Máme tu pána Buržoa, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi prečítať za spravodajcu, ktorého tu zastupujem, jeho text. Vážený, prítomný som veľmi rád, že máme tu túto výmenu názorov, najmä v takejto zásadnej dohode, keď finalizujeme ratifikačný proces dohody o voľnom obchode s Vietnamom. Už sme si niektorých z vás vypočuli. Ja som bola na návšteve v Vietname nedávno, ale chcem sa dozvedieť ešte viac. Tieto hodnotné príspevky, názory budú len vtedy prínosom, keď sa urobia správnym spôsobom a završia správnym spôsobom. Čo sa týka nedávneho vývoja vo Vietname, a analýz novoprijatého zákonníka práce e, dá sa povedať, že to ide dobrým smerom, ale ešte stále sú potrebné priamo v praxi, priamo v teréne opatrenia, praktické kroky, ktoré zabezpečia, že naši vietnamskí partnery skutočne splnia, k čomu sa zaviazali. Zostávajú tu tri otázky. Prvá z nich je, pán predseda, sme pripravení v EÚ? Je naša komora pripravená s týmito predbežnými právnymi normami e, začať fungovať? Nemáme už veľa času, treba urobiť viac, aby sme zvyšili informovanosť o podmienkach, príležitostiach a výzvach tejto dohody. Po druhé, je tu otázka, ako ďaleko sme sa dostali v prípravách domácej poradnej skupiny aké je posúdenie, aký je názor MOP na tento proces. A čo sa týka komisie, e, Chcel by som sa spýtať, e, čo sú to za správy o tom enormnom deficite s Vietnamom, ktoré dostávame a sú tu e, reči o tom, že to sa bude ešte zhoršovať, ak tieto ratifikácie sa podpíšu. Je to tak? Máme toto očakávať? Čo máme očakávať? Ďakujeme a teraz tieňovi správodajcovia za EPP, pán Winkler, nech sa páči. Ďakujem vám, pán predseda. Rád by som poďakoval za všetky prezentácie, ktoré boli cenné z obchodnej komory, za Medzinárodnú organizáciu práce, za Medzinárodnú konfederáciu odborových zväzov. Ďakujeme pekne za všetky tieto informácie a mám pocit, že za EPP môžem mm, cítim, že to je veľmi dobrá komunikácia medzi týmito partnermi a my všetci v EPP sa pokúšame tieto, tieto tri dôležité línie, tieto tri piliere, hospodársky dopad, propagovanie zmien v spoločnosti, európsky hodnôt, nástrojom budú nové dohody a celkom iste tretím pilierom bude veľmi krehká záležitosť geopolitiky. Neviem, či e, teraz pracujeme druhý deň. Druhý deň, tuším, pracuje Európska komisia, ktorá má byť geopolitickou komisiou. Neviem, či aj z nás sa stane geopolitický parlament, to ešte uvidíme, ale budeme určite sa zaoberať mnohými geopolitickými otázkami, ktoré budeme mať možnosť si prediskutovať vo výbore INTA a možno aj zasiahnuť do týchto otázok, do týchto problémov. Mám tu otázky. Prvá smeruje na Európsku obchodnú komoru. Moja otázka sa týka máme moc zmeniť veci v spoločnosti týmito nástrojmi, týmito dohodami? Chcem sa spýtať, ako ďalej so sociálnou eh, zodpovednosťou firiem voči záležitostiam vo Vietname. Táto sociálna zodpovednosť podnikov sú tu obchodné príležitosti, to je pravda, ale máte na mysli, beriete do úvahy aj určitú spoločenskú zodpovednosť, ktorú vy máte? Ďalej, MOP, Chcem vám povedať, že na mňa veľmi zapôsobili vaše pozorovania, tie filozofické e, názory. Myslím, že pán Lee to tak zvýraznil, či je kompatibilita medzi socialistickým systémom a slobodou združovania sa. To je výzvou do budúcnosti, pretože je jasné, že to tak je, že to je výzvou. Vietnam je e, zložitou krajinou. Prostredie je tam náročné. Len pred 20 rokmi, 40 rokmi, tu boli naozaj problémy spôsobené vojnou a veľmi ťažkým problémom, to sú postihnutí vo Vietname, ktorá táto záležitosť pretrváva až do dnešného dňa nevyriešená. Spomenuli ste, pán Lee, Singapur, Japonsko, Južnú Koreu a vzťahy medzi týmito krajinami. Myslíte si, že Vietnam by mohol byť istou hnacou silou a práve Vietnam by mohol byť na čele zlepšovania prostredia práce a zásad MOP v tomto regióne? A mm, voči komisii by som si dovolil tiež otázku, ktorá je vlastne iba iným sformulovaním otázky spravodajcu, čo teda s týmto obchodným deficitom, ako dobre sme pripravení pretože máme tu aj určité signály, že Čína obchádza záležitosti, ktoré sa snažíme. Ak, ako vy vidíte tieto veci? Ďakujeme, hovorí pán predseda za socialistov a demokratov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem všetkým rečníkom, hovorí pani Kurton Darling. Veľmi dobré texty, čo sme si vypočuli, eh, inšpirujúce, provokujúce eh, k rozmýšľaniu. Revidovaný zákonník práce to je skutočne zásadný krok vpred. To bola základná vec, ktorú delegácia v Hanoji na konci oktobra zdôrazňovala. Zdôrazňovali sme dôležitosť chcem to povedať na mikrofón a chcem sa odvolať na pána Lího, že silná spolupráca medzi EU, MOP a ľuďmi na vietnamských ministerstvách, odborníkoch, medzi odborníkmi a ďalšími, ktorí sú zapojení do ratifikácie dohovorov MOP a zreformovania zákonníka práce. Táto spolupráca je skutočne dôležitá. Potrebujeme podpornú sieť. Na jednej strane máme obhajoby, E, zastávanie práv. A na druhej strane tu máme ten zložitý kontext. Mám tri otázky. Prvá z nich na Európsku obchodnú komoru. V Európskom parlamente už mnohé roky skúmame kapitoly, ktoré sa týkajú obchodných dohôd v Európskej únii a skúmame, ako to možno zlepšiť. Bolo by veľmi zaujímavé vypočuť si vašu perspektívu perspektíva obchodovania Európanov, ako by sme mohli obchodovať lepšie, ako by sme mohli si lepšie dokázať eh, to, aby dostalo sa záväzkom, aby sa dostalo tomu, čo je napísané v zmluvách. národ, Vietnamské národné zhromaždenie malo veľmi kontroverznú diskusiu o použití trestného zákonníka vo firmách vo Vietname. Podľa mňa by bolo veľmi užitočné si vypočuť čo tam v tejto rozprave hovorili zastupcovia európskych firiem a rečnička sa ospravedlnila, lebo povedala Japonsko namiesto Vietnamu. Chcem sa však vyjadriť aj k obhajobe práv, či Európa sa zapojila do takejto témy. Je jasné, že nutená e, práca, ktorá je tak kým až trestom nie je v súlade s dohovorom 105, týmto smerom sa e, nie je vhodné vybrať. Teraz otázka, ktorá sa týka MOP. Ide o spoluprácu medzi EÚ a MOP a vietnamskými úradmi. My v Európskom parlamente máme pocit, že aj prostredníctvom ratifikačného procesu by sme mali zabezpečiť túto spoluprácu a posunúť ju na vyššiu úroveň. Samozrejme, že to je určité zasi, je tu určitý harmonogram, až, až budúci rok sa ráta s istými krokmi v, mi, e, ratifikácií, ale mali by sme si vytvoriť istý podrobný program typu cestovnej mapy, kde by boli zapracované implementujúce kroky, aby bolo jasné, kedy sa ratifikácia udeje. Čo by sme mohli ešte zapojiť do tejto tzv. cestovnej mapy? Čo tam treba ešte zapísať, aby bolo jasné, že keď sa podľa tejto mapy budeme správať, prídeme do cieľa a dosiahneme spoluprácu, dosiahneme ratifikáciu. A posledná otázka. Zdôraznili ste, že je tu problém medzi všeobecnými občianskými a politickými právami na jednej strane a slobodou zhromažďovania sa v rámci pracovného okruhu. Povedali ste, že sú tu obavy, že sa tu budú znižovať mzdy v kontexte kolektívneho vyjednávania na úrovni pracovisk. Áno, to je jasné. Ak existuje fragmentácia odborov a zastúpenia pracujúcich, ak sa nedokážu pracujúci zorganizovať sektorovo, rezortovo, národne, tak sa nedá zabrániť takémuto vývoju. ITUC, teda Medzinárodná konfederácia odborových zväzov, na ktorú sa teraz obraciam, čo by ste urobili, aby sa rozšírila sloboda v rámci priemyselných vzťahov, vzťahov v priemysle a v súvislosti so základnými právami. Ďakujeme. Ďalšie, ďalšia rečnička. Ďakujem. Budem hovoriť po švédsky. Vážený pán predseda, vážení poslucháči a samozrejme vážení hostia, chcem najprv poďakovať za našu návštevu, ktorú sme mohli e, zorganizovať vo Vietname. Veľmi hodnotná návšteva Hanoja pri tých dôležitých blížiacich sa e, ďalších návštevách. V zásade ide e, o obchod a ten chceme všetci podporovať. Obchodné zmluvy sú predsa spôsobom pomáhať si. Mali by mať rovnaké e, podmienky a rovnaké hodnoty. Obchod by mal využívať rast, to isté sa týka aj práce a e, blahobytu. Je to tiež dôležitý nástroj pre pre väčšiu trvalú udržateľnosť. Dneska sme jasne e, stanovili kapitoly, ktoré stanovujú, že máme rovnaký pohľad na veci u klímy. Aby sme mohli užšie spolupracovať v svetle klimatických dohôd. Ale sociálna udržateľnosť je veľmi dôležitý faktor. Tu ide samozrejme predovšetkým o obchodné dohody, ako je tá s Vietnamom. Dobre sa počúva to, že sme sa posunuli, pozitívne signály smerom k ratifikácii príslušného dohovoru a postupné posilňovanie e, udržateľnosti na pracovnom mieste. Súčasne, aby fungovala táto udržateľnosť, musíme tiež e, vedieť rásť spojení s, s slobodou prejavu. Aby sme vedeli posúvať naše otázky. A práve to je výzva, ktorú máme pred sebou. Sú to dobré signály spred týždňa. Dôležité rozhodnutia, ale tiež signály, ktoré boli veľmi šokujúce napríklad základné slobody. I išlo tu o príslušné kapitoly a mám tri otázky. Poprvé, akú úlohu budete zohrávať, keď pôjde o implementáciu dohovoru o pracovnom práve. To všetko sú otázky, ktoré principiálne e, súvisia s legislatívou, ale ide tu tiež o otázku pre všetkých dotknutých. Chceme e, posilniť možnosti jednotlivcov i organizácií. Ako budete sa usilovať o to, aby sa ten know-how podporoval, aby sme naozaj boli informovaní. Rada by som tiež videla viac o tom, ako to vyzerá so slobodou prejavu, slobodou zhromažďovania. To sú predsa dôležité otázky pre zamestnávateľov a zamestnancov. Chceme predsa e, účinný, dobre fungujúci hospodársky život – Rada by som tiež videla, vedela, ako chcete naznačiť cestovnú mapu pre ďalšie kroky, aby sa táto zmluva dohodo, dodržiavala. Je veľmi dôležité využiť tie veľké príležitosti, ale aj smerom k udržateľnému stavu. Bolo by naozaj veľmi zaujímavé vypočuť si, ako to všetko vnímate vy. Saskia Bignul teraz za zelený. Budem hovoriť po francúzštine. Je e, e, dobré, aby ste si nasadili slúchadlá. Pokiaľ ide o jednotlivé vystúpenia, zo pár otázok e, pre e, obchodnú komoru. Hovoríte o tom, že je to geostrategická výzva táto dohoda vzhľadom na aseánske krajiny. To predstavuje príležitosť pre EÚ, aby hrala dôležitejšiu úlohu vzhľadom na regionálnu konkurenciu. Keď sa pozrieme na dopadové štúdie, ktoré urobila komisia, pričom trošku relativizujem, čo ste hovorili o pozitívnych dopadoch, vzhľadom na avizovanie tých deficitov e, obchodných hodnôt. Ak nemáte teda iné informácie, mám otázku, ktorá sa týka procesu due diligence, pokiaľ ide o európske podniky, aké sú záväzky našich podnikov, pokiaľ ide o investície vo Vietname a inde vo všeobecnom, pokiaľ ide o, o rešpekt pracovných práv, prac, prácu detí takisto. Tiež ste hovorili o spustení lepšieho e, mechanizmu vyrovnávania rozdielov. Aké sú štúdie, ktoré by mohli e, podporiť toto stanovisko pria, k priamým investíciám a konkrétne v prípade Vietnamu? A tiež na záver, čo si myslíte o nevyhnutnosti reformy trestného zákonníka vzhľadom na teda predvídanie vstupu do platnosti tejto zmluvy? Ak nebude reforma, tak možno prijať všetky tie e, pracovnoprávne dohodnania. Situácia evokovaná sa nezlepší, pokiaľ ide o základné slobody a e, práva odborárske pokiaľ ide o z MOP a v súvislosti s týmto trestným zákonníkom, zase mám otázku, pokiaľ ide o prijatie dohovoru MOP, e, po tom, čo sa príjme, sa, sa z, vyjasní sloboda zhromažďovania. Rada by som si vypočula zo strany mimovládiek to isté, ale nebolo možné to dnes si vypočuť z dôvodu politického výboru. Rada by som počula tie slova zo strany nezávislých odborov. Vy ste upresnili, že pracovný zákonník umožňuje manévrovací priestor, pokiaľ ide o podniky, ale pokiaľ ide o sektorálnu otázku, e, tak tomu tak nie je, pokiaľ viem. A potom otázka, máte čísla o tom, pretože sa hovorilo o aktualizácii čísiel k práce detí. Rada by som vedela, či máte aktualizáciu týchto čísiel, ktoré by ukazovali, že práca detí je na ústupe. A pokiaľ ide ďalej o vystúpenie ďalšieho kolegu, rada by som poukázala na to, že väčšina otázok, ktoré povedal, sú moje otázky za skupinu zelených. Čiže z tohto dôvodu sme prezentovali možnosť e, postupovať po etapách aby tento parlament mohol monitorovať vývoj, pretože dnešné vypočutie ma neuspokojuje, pokiaľ ide o radikálnosť reforiem, pokiaľ ide o základné práva Vietnamcov, nielen pracujúcich, ale tiež pokiaľ ide o slobodu prejavu. A to ma neistuje, čo ma neistuje, že pokiaľ máme tento postup, e, je tu, boli tu ďalšie nedávne zatýkania politických väzňov, politických aktivistov. Takže si myslím, že e, vietnamský režim musí reálne ukázať ochotu zlepšovať situáciu ľudských práv predtým, než my, naše zhromaždenie, e, nevstúpi do ratifikačného procesu. Zaujíma ma váš názor na cestovnú mapu. V každom prípade je to situácia zelených, ten proces by mal mať viac času. Sme pripravení s vami spolupracovať, aby sa zlepšila situácia, ale e, vychádzajúc z tejto obchodnej dohody ďakujem. Oskar Lančíny tu nie je. Alebo áno? Ja z, sa ujmem slova za ID sme v zásade za túto dohodu o voľnom obchode. Vnímame tu možnosti pre EÚ a samozrejme pre Vietnam. Juho-východná Ázia je regiónom v rozmachu. Veľké e, čísla o raste vykazuje a vieme, že ten e, vedie k zmene v politike a prináša viac individuálnych slobôd ľuďom čím viac sa pozeráme na tie obchodné efekty, e, nevidíme obchodné dohody len ako prostriedok e, na podporu politickej agendy. Mám otázku na základe povedaného. Sú tu záruky pre duševné vlastníctvo spoločnosti z EÚ vo Vietname. Toto je, ako viete, jedna jeden z najvystávajúcejších problémov v Číne. Môžete nám povedať, ako vyzerá situácia vo Vietname, ako sa líši od vietnamskej? A tiež potom, možno by ste nám mohli povedať viac podrobností o, o ochrane zahraničných investícií a možnosti, možnostiach transferovať naše zisky von z Vietnamu. Sú tu menové obmedzenia, pokiaľ ide o pres, e, prevádzanie e, ziskov mimo Vietnam, alebo táto dohoda, alebo trajší systém umožní európskym investorom, aby vôbec teda, e, si svoje prostriedky mohli prevádzať von z krajiny. Ďakujeme pán Morel teraz za GUE. Ďakujem, prepačte. E, ja sa musím otočiť k vám chrbtom, ale je to lepšie pre tlmočníkov, viete? Pán Winkler už povedal, že to bude geostrategická, geopolitická dohoda. Má pravdu, nechcem sa k tomu vracať. Mám skôr otázky, ktoré sú, súvisia so ekonomickou a sociálnou otázkou. Prvá otázka, obchodná dohoda, obchodná komora. Áno, E, rýchlosť rastu Vietnamu je naozaj e, veľká. Hovorí sa o novej montážnej dielni e, sveta a náš spravodajca je tu veľmi úprimný v svojom texte. On nám totiž hovorí, že Vietnam je konkurencieschopný kvôli nízkym mzdám. To sme pochopili samozrejme, to je veľmi dobré ale moje obavy sú spojené, e, e, s, e, pokiaľ ide o deficit 5 miliard eur medzi EÚ a Vietnamom. To prešlo na 30 miliard v roku 2017, z roku 2008. To nám hovorí, že ten deficit, pokiaľ ide o situáciu, kto vyhráva, nie je to celkom jasné. Pýtam sa teda, či je tu riziko, že táto zmluva o voľnom obchode bude veľkým e, zrýchľovačom presunu podnikov, delikolizácie, zrýchlenie deindustrializácie v Európe, napríklad textilného priemyslu. Vidím tu riziko, že tento sektor, samozrejme, že aj iné, budú mať veľký dopad. A druhá otázka, pokiaľ ide o verejné trhy, Samozrejme, pokroky sú vynikajúce, pokiaľ ide o transparentnosť a nediskriminovanie. Hovorí sa o tom, že veľa trhov začne byť e, prístupný. Keď sa však pozrieme na jednotlivé tie stropové hodnoty, zostávajú celkom vysoko. Určite budú klesať, ale len veľmi postupne. Po 15 rokov hovoríme v každom prípade o 40 miliardách eur Nemyslíte si, že podniky by nemohli mať prístup na tento trh verejný pri tých veľkých zmluvách? Nebude sa to veľmi týkať tých e, malých e, a stredných podnikov? Nie je celkom jasné, e, kto bude výťazom v tejto zmluvy. My máme dokument, správu, ktorá hovorí, že dohoda 87 o slobode odborov sa spustí až v 2023. Teraz sa tu hovorilo 2021. V každom prípade viem, že, že je tu rozpor. Na jednej strane sa hovorí o dohovore 2023, na druhej strane 2021 o kolektívne vyjednávanie už teraz, 2020. Takže moja otázka, nové doložky pracovnej dohody, ktoré vych, pracovného zákonníka na základe jednotlivých tých kolektívnych zmluv, či sa budú jednať s oficiálnymi odbormi komunistickej party Vietnamu a keď, čo im zostane tým nezávislým odborom, ktoré prídu rok neskôr. To je na vyjasnenie. Vrátim sa k ďalšej otázke, už sa naznačila. Dá sa iste diskutovať o dohovore MOP, ale ak nezmeníme E, trestný zákonník, všetko, čo nám to hovoria e, mimovládky, ktoré tu nie sú a píšu nám listy, hovoria, že zachovanie v trestnom zákonníku všetkých článkov, kde sa kriminalizujú určité činnosti, neumožňujú e, využiť všetky práva, ktoré sú zakotvené v dohovore MOP. Je tu článok napríklad článok 117, ktorý trestá propagandu proti socialistickému štátu Vietnam, napríklad možno tak poňať po stávku, alebo aktivity, ktoré chcú zvrhnúť ľudovú vládu. Čo to znamená, keď sme e, napríklad e, e, v Európe nejaký e, odbor, keď protestujeme výrazne proti vláde, znamená to, že hneď chceme zvrhnúť vládu? Alebo povahu režimu? To sú otázky reálne. To vždy sa potom dá povedať, že že u dohovoru MOP to pokročilo, ale reálne sú tu rizika a nemôže to jednoducho byť e, poňaté takto. Ďakujeme. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Mám otázku na zastupcov komisie. Myslím si, že všetci sa zhodneme, že keď máme obavy spojené s implementáciou ustanovení dohovoru. Mám otázku na komisiu. Aké perspektívy tu vnímate, že naozaj Vietnam zriadi príslušné inštitúcie, aby sa zabezpečil, že pokroky u pracovného práva naozaj e, sa premíňajú na činy? zástupca Medzinárodného e, združenia odborov sme počuli, hovorí, že treba mať partnerské organizácie a vytvárať ich. Ja by som povedala, že je veľmi ťažko dohodnúť alebo zlúžiť to, že máme slobodu združovať sa a súčasne pritom žiadnu slobodu odborov. Ako to vidí komisia? Okrem toho by ma zaujímalo, keďže informácie, ktoré dostávame, budia obavy. Pokiaľ ide o ochranu súkromia a posúvanie informácií, ako vyzára situácia, ako možno zabezpečiť zásady a teda zabezpečiť ich presadzovanie, ako môžu tieto práva, podobne ako v EÚ, e, zostať zachované. A potom, pokiaľ ide o jednotlivé programy a plány, ktorými sa má zabezpečiť, že záväzky sa aj uplatnia. Môžu sa tu zúčastniť eh, aj mimovládne organizácie. Ďakujem. Ďakujeme. Z môjho pohľadu, pokiaľ ide o MOP, mám otázku na pana Lee. Veľa sa diskutuje implement, eh, implementácii dohovoru MOP a teda vlastne konkrétne tých dvoch dohovorov MOP, ktoré nie sú ratifikované. Ak by ste mali povedať zoznam najdôležitejších krokov, aké by boli tie tri najdôležitejšie akcie, ktoré sa týkajú implementácie troch dohovorov MOP? Smerom na komisiu potom vypočuli sme si tu zo strany odborov, že treba tvoriť e, kapacity. My samozrejme vieme, že EÚ podporila tvorbu kapacít spoločne s e, MOP. Aký typ zdrojov vyhradila komisia na tvorbu kapacít vo Vietname? Takisto, aké sú myšlienky vaše smerom k podpore tvorbe kapacít v svetle dvoch do ešte existujúcich dohovorov MOP vo Vietname? Takže, ak máme zodpovedať všetky tieto otázky, začneme v inom poradí. dám slovo Konfederácii odborových zväzov. Um, on, on issue... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tie platy a čo tam treba robiť, ja si myslím, že treba sa pozrieť na nástroje legislatívne, ktoré budú podporovať implementáciu zákona. A pokiaľ ide o registráciu VRO, takýmto spôsobom sa zosietia na to, aby kolektívne vyjednávanie a práva, ktoré s tým súvisia, vymáhali spoločne, nielen teda ako podniky, pretože takýmto spôsobom sa ďalej iba oslabujú. Takže na to, aby sa to znížilo, ja si myslím, musia si uvedomiť, že tu je tento priestor na ďalšie spájanie, na to, aby mohli spoločne rokovať a vlastne ovplyvňovať výsledné platy, ktoré z tých rokovaní vzídu. Ďakujem pekne. A okrem toho je tu teda ešte aj, sú tu ďalšie mechanizmy, ktoré sa týkajú určovania toho, čo vlastne do určenia toho platu ide. Je tu riziko, že ak sa to nechá na úrovni jednotlivých E, orgánov, aby to určili oni, tak budú sa tie vlastne výpočty líšiť. A to oslabí ten proces rokovací a výsledky nebudú prospešné. A v tomto kontexte potrebujeme vytváranie kapacít, to znamená, Európska únia, ktokoľvek už vedie tie rokovania, musí mať kapacitu na to a tu vlastne vníma aj naša organizácia svoju úlohu. Spolupracovať s ďalšími nezávislými organizáciami, ktoré sa z toho procesu vlastne objavujú. Takto by som to teda zodpovedal. A na záver by som povedal už iba toľko, že mechanizmus na určovanie minimálnej mzdy národnej musí byť vodcovský a takže tá, to určenie na národnej úrovni musí zabezpečiť potrebné form, vzorce na výpočet týchto príjmov. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my. MOP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si uvedomujem, že sú tu viaceré pohľady a hodnotenia. pokiaľ ide o spoluprácu Európskej únie, aj pokiaľ ide o iné krajiny, ale vidím tu určité bariéry a v tejto chvíli v podstate tu nie je verejný priestor pre občiansku spoločnosť a organizácie a mimovládne organizácie, aby prebiehal dialog s vládou na rovnakej úrovni. Ak tieto domáce skupiny budú fungovať, tak to bude prvé fórum, kde mimovládne organizácie budú môcť jedným hlasom oslovovať vládu, takže vidím túto, túto bariéru a ja si myslím, že tieto domáce skupiny môžu byť riešením. Ja si myslím, že vlády budú ich vnímať, iba ak sa zoskupia a na základe toho, aké kritéria si zvolia, pokiaľ ide o nomináciu mimovládnych organizácií do týchto skupín. Ja dúfam, že tento proces bude transparentný, demokratický a doposiaľ neboli urobené žiadne kroky, takže nemôžem sa k tomu ďalej vyjadriť. Ďalej, pokiaľ ide o kompatibilitu tých systémov, to nastolilo už politické bíro vo Vietname. Minister pre prácu musel na to odpovedať, že to je kompatibilné. Nevedel, ako na to má reagovať, takže musel som ja napísať, že ako by sa to dalo urobiť, aby to bolo kompatibilné a politické bíro vlastne dalo potom na to zelenú, pretože povedali, že boli presvedčení o tom, že už sú môžem vám túto správu sprostredkovať, ale treba si uvedomiť, že skutočnosť, že Vietnam ratifikoval tieto dohovory, že prijal zákonník práce, tak tým, že sa zaviedli takéto balíky, v podstate to je, ako som už povedal, signál toho, že Vietnam sa inak e, vyvíja ako Čína. Vždy to tak bolo, aj v minulosti. Máme legislatívne, exekutívne orgány. Vždy tam boli teda viac takých demokratických prvkov, ale teraz, keď máme tento pracovný zákonník, tak vlastne Vietnam ide inou cestou a ja si myslím, že to by bolo treba podporiť. To by som chcel povedať. A pokiaľ ide o tú cestovnú mapu, ja som nemal čas myslieť na túto cestovnú mapu. Dva príbehy v deň, keď sa pridal zákonník práce, tak som zavolal toho, kto to pripravoval a povedal som, že treba osláviť to s pohárom vína a ten dotyčný povedal, že nemám čas, pretože bol v parlamente, ale mohlo sa to ešte, tá ratifikácia, pokiaľ ide o dohovoru o nútenej práce, mohla byť ešte neprijatá, takže musel tam byť až do 10. večer, aby ten problém vyriešil. Takže, ako vidíte, je to komplikované. A druhá vec, po tej mojej misii v Bruseli budem zajtra musieť letieť do Hanoja, aby som tam bol na zasadnutí, aby sme sa pozerali na plán implementácie pracovného zákonníka o práce a bola tu taká celková otázka o tom, že čo by mal byť ten prvok tej cestovnej mapy. Ja si myslím, že tá špecifická úloha MOP musí byť vnímaná lepšie, pretože ako som povedal, čo je ten základný rozdiel medzi Vietnamom a Kóreou, Singapúrom a Japonskom? Na jednej strane to bola spolupráca, koordinácia medzi Európskou úniou, MOP, a MOP a Vietnamom a EU a vietnamskou vládou. To napríklad nebolo v prípade Kóre, Japonska a Singapúru. Takže ako môžeme najlepšie využiť tento vzorec, ktorý zafungoval v našom regióne? Máme odpoveď na to, aby sme vlastne mohli zabezpečiť implementáciu dohody o voľnom obchode a ja si myslím, že spolupráca a MOP musí byť implementovaná v tej cestovnej mape a budem to v najbližších týždňoch spomínať. V rámci celého toho procesu som bol v kontakte s ambasádou v Hanoji, avšak nebolo to v prípade s ostatnými krajinami. Toto vlastne vytvorilo určitú vzájomnú dôveru a rešpekt a máme teraz výsledky. Áno, ešte nie sme na konci, zatvorili sme iba jednu kapitolu, budeme musieť otvoriť ďalšie, ale tá kapitola, pokiaľ ide o prijatie zákonníka práce, tak na tom pracujeme. Ďakujem pekne, áno. Pár otázok zaznelo aj na moju adresu. Za MOP by som zareagoval, takže spomeniem ich. Najdôležitejšie kroky, pokiaľ ide implementáciu tých troch základných dohovorov MOP, dá sa to zosumarizovať jedným slovom. To je mindset v angličtine pravdepodobne ten pragmatický prístup, pokiaľ ide o Vietnam, nerobili problémy a to urobili tie základné zmeny a zmenili vlastne prístup zmýšľania, pohľadu, realizácie a to je vlastne to, čo jedného dňa prinesie konkrétne výsledky. A pokiaľ ide o pracovné vzťahy, tak v stručnosti Myslím si, že tri také kľúčové kroky, ktoré súvisia s implementačnými dekrétmi, pokiaľ ide o registráciu nezávislých odborov, takisto schopnosť organizácií, ktoré reprezentujú zamestnancov, aby mohli kolektívne vyjednávať, rokovať, pretože kolektívne vyjednávanie je zručnosť a ďalej riešenie sporov, berú teda do úvahy to, že to je takisto relatívne nová oblasť, na ktorej budú pracovať ešte tu bola otázka ohľadne zákonník, trestného zákonníka, ako to vidíme, pokiaľ ide o vzťah s ratifikáciou 1.05 dohovoru. Z technického hľadiska, keď, M, keď sa registruje ratifikácia dohovoru, tak nepozeráme sa hlavne na aplikáciu. Treba povedať, že väčšinou to vstúpi do platnosti rok po registrácii, takže my berieme už do úvahy vopred určitú šivú zónu časovú, pokiaľ ide o implementáciu. Nechceli by sme teraz poukazovať na zmeny, ktoré treba završiť na to, a teda vo vzťahu k trestnému zákonníku, pretože vo viacerých prípadoch, aj keď teda vlády si myslia, že teda v plnej miere plnia ratifikované dohovory, tak sú tu oblasti, kde treba urobiť určité zlepšenia, avšak v minulosti sme poskytli písomné komentáre niektorým ustanoveniam, ktoré tu boli dnes spomenuté a my si myslíme, že viaceré z ustanovení v trestnom zákonníku skutočne poskytujú veľký manevrovací priestor, veľkú svoju vôľu na úrovni vlády umožňujú A to je niečo, podľa môjho názoru, bude vlastne pokračovať aj po tej ratifikácii samotnej. Pokiaľ ide o prácu detí a čísla, áno, my podporujeme úrady tým, že robíme monitoring tej situácie, ešte to nie je završené a tie hrubé čísla vlastne momentálne zbierame. Je to také predbežné, a poukazujú na signifikantné zníženie prípadov detskej nutenej práce. A na záver, pokiaľ ide o všeobecnú otázku kompatibility s socialistickým systémom, ja si myslím, že najlepšia odpoveď je, že treba počítať s pragmatizmom. Áno, sú tu určité základné problémy na úrovni kompatibility, ale myslíme si, že tie plusy, ktoré budú vidieť aj úrady a vláda v týchto dohodách o voľnom obchode, ich príjmu k tomu, že budú pokračovať v reformných procesoch vo všeobecnosti. Znamená to, že Vietnam bude takou lokomotívou, hyb, hybnou silou, pokiaľ ide o ratifikáciu aj v ďalších častiach juhovýchodnej Ázie, ja si myslím, že je nepravdepodobne, že Vietnam bude niekedy nejaký model, berúc do úvahy históriu ASEANu a tej širokej rozmanitosti politických modelov. Musíme byť realistickí v tejto oblasti. Ja si myslím, že Európska únia by mala byť to hybnou silou, ale aj napriek tomu si myslím, že Vietnam má potenciál na to, aby bol spolahlivým partnerom, ktorý poukáže na to, že to vzbudí záujem a tie ratifikácie budú takým modelom u viacerých krajín, e, ktoré sa zdráhali v minulosti, nechceli. A myslím, že Vietnam môže byť partnerom s Európskou úniou práve za to, že je tu lokomotíva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Hovorí pán Audier, teším sa z tých otázok. Máme málo minút na to, aby sme reagovali. Snažil, budem sa venovať všetkým tým otázkam, aj tie, ktoré tu odzneli v angličtine, francúzštine, švedštine, ale po poradí. Pán Wengler, vy ste hovorili, vy ste hovorili o, o hospodárskom dopade a geopolitických rozmeroch. Ja som videl to, keď TPP so Spojenými štátmi americkými, keď prezident Trump sa rozhodol, že sa stiahnu z toho, tak zrazu pozícia USA vo Vietname opadla. To je veľmi jednoduché. Keď máme zasadnutia s vládou Vietnamu, máme možnosť stretnúť sa s predsedom vlády, s ministrami, ale Spojené štáty už to nemajú. To znamená, ja si myslím, že bez takéto dohody o voľnom obchode by jednoducho bolo nemožné sa vyjadrovať k veciam vo Vietname za Európu, ja som tam prišiel v 93. a prví investori vo Vietname boli podniky z Európy. Prečo? Pretože tam bolo embargo z USA. To znamená 93 investori z Francúzska, Švedska, Nemecka a viacerých európskych krajín. Minulý rok Vietnam oslova 30. 30. výročie priamých investícií. Nič sa tam nehovorilo o kampanii Európskej únie. Prečo? Pretože Japonsko, Korea teraz sú vodcovské, pokiaľ ide o investície vo Vietname Myslím, že citovali jeden príklad jednej belgickej firmy, ale nič iné sa tam nehovorilo o a nedá sa to porovnať s tým 95. rokom. Takže vlastne sme zmizli z tej scény priamých investícií vo Vietname a preto potrebujeme túto dohodu. A budem na to ešte reagovať. Pokiaľ ide geopolitické, to je vlastne tá nová hybná sila za komisiu. Áno, Európa má hlas vo Vietname a Vietnam zasa v ASEANe a ASEAN celkovo celej Ázii. Takže pokiaľ ide o snahu z, o zmenu, viacerí ľudia sa ma každý deň pýtajú tieto otázky. Čo teda môže urobiť, čo môže Európska únia zmeniť v tejto otázke. Vždy, keď sa holím, tak sa zamýšľam na touto otázkou, ako to my môžeme riešiť. Preto máme pravidelné zasadnutia s ministrami, s expertami vo Vietname a uvedomujem si, že to je zdlhavý proces, ale predsa len e, začali sme v roku 1997 a viacerí, čo navštívili Vietnam, tak vtedy vlastne sa spúšťal dojmoj. Vtedy 97 vôbec nebol otvorený pre voľný obchod alebo pre niečo iné. Bol otvorený iba voči východným krajinám, nie západným krajinám. A za 30 rokov sa nám podarilo zmeniť vo Vietname We managed to organize regular meeting with the Vietnamese government and now twice a year. Sa podarilo zmeniť viaceré veci a toto vlastne e, chcem povedať aj našej švedskej poslankyni. Dvakrát do roka máme to, čo my nazývame Vietnamské business fórum. Máme tam možnosť hovárať sa s najväčšími predstaviteľmi s najvyššími predstaviteľmi vo Vietname. Ja viem, že to celé trvá dlho a niekedy, keď sa pozrieme na tú bielu knihu, ktorú publikujeme každý rok, máme tam stále tie isté otázky Trvá to dlho, ale zrazu potom sa objaví chvíľa, keď sa tieto veci pohnú. Takže treba si uvedomiť, že to všetko trvá, ak sa pozrieme aj na celkový pohľad na spoločnosť. Nemôžeme povedať, že 100% e, spoločnosti je otvorená pre voľný obchod. Ani všetci poslanci vietnamského parlamentu nie sú takto e, nám naklonení. To znamená, my musíme byť v kontakte so všetkými prvkami spoločnosti a to si vyžaduje čas a čas a ďalej. A zasa čas. Vy ste hovorili o CSR. My robíme veľa CSR, ale my sme podnikatelia, nemáme nejaké technické podpory zo strany Európskej komisie, to znamená, my to robíme po svojom, snažíme sa vysvetľovať vietnamskej spoločnosti, že čo potrebujeme na to, aby sa zmenili zákony vo Vietname. Nechcem tu teraz spomínať ďalšie veci, ale ak sa pozriete na našu brožuru z roku 2019, tak uvidíte tam, čo sme robili na týchto programoch. Napríklad zelené to znamená environmentálne otázky. Mali sme veľa zasadnutí vo Vietname, veľa konferencií, aby sme vysvetľovali, prečo treba implementovať Parížskú dohodu, pretože Vietnam je eh, jednou členskou krajinou Parížskej dohody a mali sme veľa zasadnutí a vysvetľovali sme, aké by to malo pozitíva. Napríklad zelená energia, biomasa, vodná energia, solárne panely, E, e, veterná energia. Mali sme aj semináre napríklad ohľadne plastových problémov, problémov s plastom. To znamená, treba využívať papierové poháre a nie plastové poháre, tak ako tu v parlamente. To znamená, my si pamätáme, keď sa menil e, zákonník práce, kde sme vysvetľovali vietnamskej spoločnosti, ako treba postupovať v rámci 21. storočia, kde treba dodržiavať slobodu vyjadrovania sa, slobodu, uh, slobodu uh, vyjadrovania sa. Takže treba si uvedomiť, že sú tu viaceré eh, prvky, ktoré pripomínajú, že sa momentálne už využívajú európske štandardy a nie vietnamské štandardy, ako tomu bolo v minulosti. Takže Treba si uvedomiť, že v súčasnosti presadzujeme tie najvyššie štandardy, pokiaľ ide o školenie zamestnancov, pokiaľ ide o e, využívanie korporátnych orgánov v jednotlivých firmách. Takže máme tu takéto štandardy, tak ako to máme aj my v Európe. A tá cestovná mapa, vidím, že viacerí poslanci poukazovali práve na tú cestovnú mapu. My za komisiu keď sme spúšťali rokovania o voľnej, vodnom obchode s Vietnamom, tak vlastne sme s expertami komisie, ktorí tu vlastne sedia e, v miestnosti v parlamente, ale inej, tak sme vtedy hovorili o tých, ja som teda právnik a viacerí e, kolegovia sú vlastne technickí experti a museli sme sledovať právne predpisy a vysvetľovať na komisii, že čo treba zmeniť, čo nie je v poriadku, napríklad aj pokiaľ ide o zákonník práce. Takže my sme dali kľúčové informácie, feedback a začali sme teda vtedy, keď sa spustili tie rokovania. Ale práve z týchto dôvodov sa chceme venovať tej implementácii, ale e, venujeme sa týmto otázkam, urobili sme viaceré zmeny keď e, VTO sa aktivizovalo vo Vietname, boli sme presvedčení, že to treba tak urobiť na lokálnej úrovni. Áno, vláda je v Hanoji, ale potom je tu 63 provincií. Ja som nešiel do všetkých vyše 60, ale do mnohých z nich som šiel, vysvetľoval som, ktorý článok e, VTO sa dá aplikovať. Trvalo mi to celé roky, kým som pre, presadila alebo informoval ľudí o základných princípoch, ale to bolo iba dohoda, nielen nie implementácia v praxi, neuplatnenie. Práve preto chcem práve teraz povedať, že tí z nás, ktorí sme boli v júni v Vietname, keď sa podpísala FTA, dohoda o voľnom obchode a dohoda o ochrane investícií, bol tam premiér, boli tam ministri za obchod, bola tam pani Cecilia Malstrom a ďalší a ďalší. Tvrdili sme, že musíme to uplatniť v praxi tieto právne normy. Budeme to monitorovať. EÚ na tom záleží. Takisto Európska obchodná komora vo Vietname sa pripojila k tomuto, tejto požiadavke. Takže stane sa, stalo sa to isté, čo na začiatku rokovaní. Jednoducho sme podčiarkli určité body, zvýraznili sme čo delegácia v Hanoji v spolupráci s vládou poklada za dôležité, ten a ten článok je veľmi dôležitý a treba zvlášť e, naň upozorniť a dohliadať pri uplatňovaní v praxi. Čo sa týka priamých investícií vo Vietname a ochrane e, majetkových práv. Vietnam je súčasťou všetkých hlavných dohôd a dohovorov z historických dôvodov je to tak, napríklad e, u Číny to tak nie je, ale Vietnam je členom, majú na papieri všetko pekne prijaté, možno, že treba povedať, že prijatie v praxi, presadenie v praxi týchto noriem, to je trošku iný príbeh, pretože tam treba pracovať s inštitúciami, musíme mať čosi ako ekonomickú políciu, tak povediať, ktorá bude striehnúť na... Je to jednoducho dlhý proces, kde treba aj inštitucionálne kapacity, ale nariadenie v praxi existuje, právne normy existujú, ale nie sú presadzované. Takže zatiaľ takto. Pri prvom vypočutí vo výbore INTA v Bruseli sme hovorili o priamých investíciách a nikto nemal na to žiadnu otázku. Preto sa to pri FTA nespomínalo, pretože priame zahraničné investície fungujú veľmi dobre. Vo Vietname zisky sa dajú presúvať, transferovať. Je tu zahraničná mena, ktorá nie je komplikovaná. Takže som nepočul, že by pri priamých zahraničných investíciách vo Vietname išlo o nejaké problémy, transfery, k tomu nie sú problémy. Je mi ľúto, že jeden niekto z poslancov sa spýtal otázku pani Vita Skloazier a ja nemám tie isté čísla ako náš priateľ. On tu spomenul určité čísla, ale treba povedať, že keď EU e exportuje jednu vec, tam je pomer 1 ku 3 ten istý deficit ako s Japonskom. My exportujeme jednu vec a, oni, a importujeme od nich tri veci. Takže je tu taký pomer jedna ku trom podľa mojich čísel. Keď chceme exportovať veci, vyvážať do Vietnamu, máme tu automobilový priemysel, máme tu kolegov za rozličné sektory, za rezorty. Sú tu aj netechnické politické aj technické bariéry, ktorým čelia, keď sa snažia dodávať do Vietnamu. Keď už bude prijatá FTA, toto by sa malo zmeniť a obchodovanie aj exportovanie európskych produktov by malo byť jednoduchšie. A samozrejme aj e- import do Európy. Budeme musieť e, vyplniť tisícky krokov, aby sa zabezpečilo, že produkty, ktoré sa vyrábajú vo Vietname plnia normy a nariadenia Európskej únie vo všetkých možných e, odboroch a aspektoch, ale mm, viac malých a stredných podnikov sa rozhodlo ísť cestou globalizácie, pracovať na medzinárodnej úrovni, takže je to dobré. Podporujeme, že sa takýto e, dvojsmerný obchod rozbehne aj medzi EÚ a Vietnamom. Mali sme v Hanoji pani pri, čo ste tu prítomná diskusiu na EV, FTA. A ja teraz musím vyhlásiť že nové číslo, ktorým sa tu treba zaoberať, že teraz máme 26 takýchto bilaterálnych dohôd investičných. Máme ich 26 a niektoré z nich sú mimoriadne dobré. Nejde tu len o investície, ale aj o stavebníctvo napríklad, alebo firmy z Francúzska, Nemecka alebo Anglicka vo Vietname stavajú mosty po dohode s vládou. S Francúzskom napríklad sa dohodla aj spolupráca v energetike na základe takejto bilaterálnej dohody v rámci investíciách. Takže vidíte, ľudia, čo sú ochotní investovať vo Vietname a dohodnú sa s vládou Vietnamu, zdá sa, že nemajú pre, pre, prekážky, ktoré sa im kladú do, prác, do cesty. Máme tu vietnamského veľvyslanca, máme tu vládu, ktorá za nami stojí, ale nestačí to, ešte musíme pracovať na ďalších krokoch, ďalších právnych normách. Mnohé formy sú ochotné pustiť sa do megaprojektov. Ja som bol svetkom takéhoto multiprojektu aj s Japonskom, aj ďalším. A malé a stredné podniky boli hnacím motorom takéhoto velikánskeho projektu, ktorý som mal tú čest na vlastné oči vidieť, takže nemusí to byť veľká korporácia. Vo Vietname je možné, že aj malý a stredný podnik rozbehne veľký projekt. Niektoré záležitosti sú tam lacnejšie a dá sa tam dobre fungovať. Takže toľko k EVFTA. Teraz niečo k marché public. To je zložité. Na trhy je trošku problém sa dostať, ale videl som podporu vo Vietname, zlepšenie. Vo Vietname mnohé malé a stredné podniky už sa dostávajú na tento e, verejný trh. A kolega mi hovorí, kolegyňa mi hovorí, že tu máme túto brožúrku, kde sú mnohé súvisiace záležitosti a môžete si tam nájsť podrobnosti. Ďakujem pekne za slovo. Ďalším rečníkom za komisiu 5 minút, nech sa páči. Ďakujem, takže mám 5 minút. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že ste ma pozvali a dovolili vy, mi vyjadriť sa Ďakujem, že ste zorganizovali túto výmenu názorov. Ďakujeme Európskej obchodnej komore MOP a ITUC za prezentácie, za spoluprácu. Mali sme tu konštruktívne diskusie, ale zároveň nie len vo výbore INTA, ale aj v iných výboroch e, pracujeme. Komisia verí, že FTA a NDFPA sú e, dobre, hovoríme tu o rôznych prekažkách, problémoch, ale v podstate som si tu vypočul takú, takú hlavnú rezonujúcu tému, aký dopad mala FTA vo Vietname už doteraz a akú máme my z toho, aký máme my z toho prospech, akú páku môžeme vyvinúť metaforicky na rozličné procesy, ktoré sa týkajú dohôd o ochrane investícií, dohôd o voľnom obchode. Počuli sme, že implementácia v praxi bude kľúčom. To až ukáže skutočnú silu, moc FTA. Niektoré FTA majú dočasnú tranzič, tranzičnú obdobie, napríklad pri e, verejnom obstarávaní. Treba ohlásiť, e, kedy Vietnam mieni ratifikovať tie dve, dva základné dôležité dohovory MOP a spolu s obchodnou komorou a ďalšími organizáciami, napríklad Medzinárodnou konfederáciou ITUC, zabezpečujeme, aby vo Vietname dostali svojim záväzkom. Máme tu poradnú skupinu, boli tu otázky na ňu. Áno, máme skupinu kolegov, ktorí, ktorí už budúci týždeň idú do Vietnamu a podporia tam domácu poradnú skupinu, vnútroštátnu poradnú skupinu pretože vidíme, že vzniká takáto potreba a musíme sa aj poučiť z vlastných skúseností v presadzovaní iných e, FTA. Ako viete, pani predsednička komisie von der Leyen vymenovala e, úradníka, ktorý bude mať veľké slovo pri uplatňovaní v praxi týchto dohôd FTA aj vo Vietname. Čo sa týka obchodného deficitu. Lietali tu všelijaké čísla, ale ekonomicky eh, čísla jednoducho preukazujú, že máme obchodný deficit. Ale v dlhodobom horizonte, keď sa príjmu FTA, budeme exportovať my menej do Vietnamu ako Vietnam k nám, takže tento obchodný deficit sa zmenší. Čo sa týka týchto, tohto obchádzania pravidel pôvodu, je to problém, ktorého sme si plne vedomí a FTA s Vietnamom je tým, tou platformou, kde by sa malo o tomto hovoriť. Vo Vietname sa hromadia takéto prípady, ale zasa právne normy, ktoré my máme, sú veľmi prísne pri preukazovaní pôvodu Takisto máme colné predpisy, ktoré pomáhajú identifikovať krajinu pôvodu a ak sa prekročia, porušia normy, tak môže prísť aj k penalizácii. Čo sa týka ochrany, máme tu teraz najnovšiu generáciu ochrany dát, nie len v rámci FTA, ale aj ministerstva verejnej e, bezpečnosti vo Vietname plánujú novú legislatívu v tejto oblasti ochrany dát a poprosili nás o odborné poradenstvo. Delegácia EÚ podporuje seminármi a školeniami o ochrane dát Vietnam, ktorý si pripravuje svoje vlastné zákony potrebné. Čo sa týka budovania kapacít, máme tu programy, ktoré už sa rozbiehajú, máme konkrétne implementačné projekty FTA, napríklad projekt MPA, ktorý máme naplánovaný a podporujeme rozličné aktivity vrátane tých, ktoré robia mimovládne organizácie, ale aj Medzinárodná organizácia práce v sfére FTA. Ďakujem za slovo, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem. Chcete to zhrnúť? Ďakujem, pán predseda. A opäť sa musím ospravedlniť, že som prišiel neskôr, pretože mi meškal let z Prahy do Bruselu. Nemohol som to nejako ovplyvniť. Chcem poďakovať všetkým účastníkom za diskusiu. Verím, že to bola ďalšia cenná výmena názorov a že sme si prediskutovali aj podrobnosti o súčasných realitách vo Vietname. V súčasnosti na nás mieria, tak povediať, svetla reflektorov na pódiu, pretože EPA a FTA sa e, dostávajú do záverečných fáz a po súhlase zo strany parlamentu sa to stane jednou z veľkých dohôd, ktoré sa schválili počas tohto volebného obdobia Európskeho parlamentu a budú mať aj významný dopad. Naozaj sú mimoriadnej dôležitosti. Tieto dohody budú geopoliticky a ekonomicky zásadné a závažné, ako sa to tu už mnohokrát spomenulo. Ja môžem byť človek, ktorý má tie najväčšie e, skreslenia klapky na očiach tejto miestnosti, pretože som spravodajca a musím zabezpečiť, aby sa dosiahol súlad, dohovor, aby vznikla väčšinová e, hlasovacia väčšina a súhlas s touto témou. Mnohí z vás ste vyjadrili obavy v konkrétnych detailoch, napríklad legislatíva práce, pozícia obchodov, sociálny dialog. Vypočuli sme si aj názory firiem z EÚ, ktoré majú za sebou mnohé interakcie s Vietnamom, takže viem, že e, dokážu priniesť nový uhol, pohľad na vec. Mali sme stretnutie minulý týždeň s tieňovými spravodajcami a tam sa hovorilo, že treba komisii aj Vietnamu naštilizovať list, kde sa navrhne dokument typu cestovnej mapy. Áno, to urobíme. Na druhej strane by sme si mali byť vedomí, že je to dohoda o predovšetkým obchodovaní, dohoda o investícii. A nie je to vôbec nástroj na zvrhnutie politického systému vo Vietname. Môže to už iste niečo zmeniť na politickej mape, ale treba jednoducho akceptovať, že politická situácia vo Vietname je iná. E, niektorí z nás, e, čo sme tu, sme žili netak, nedá, netak dávno v podobných politických systémoch, tak prosím o pochopenie a empatiu treba poskytnúť internú dynamiku, ktorá aj v tomto systéme sa môže ďalej rozvinúť. Pevne verím, že obchodné výmeny zlepšia životné podmienky Vietnamcov, bohatstvo Vietnamcov, ktoré im potom umožní viac osobnej slobody a vyrovnávanie obchodnej bilancie, viacej spolupráce s európskymi firmami a samozrejme, berúc do úvahy medzinárodné záväzky vietnamskej vlády, by sa toto všetko malo podariť. Záverom, Vietnam sa mení k lepšiemu. Vietnam je na ceste e, kedy už môžeme zaznamenať veľké úspechy počas ostatných dekád, kedy sa chválili mnohé právne normy a tieto dohody, o ktorých tu hovoríme o voľnom obchode a ochrane investícií, budú ďalšími krokmi k tomuto cieľu. Ďakujem za diskusiu. Ďalej budeme hovoriť zajtra aj s tieňovými spravodajcami, pravdepodobne počas Štrasburského týždňa v decembri. Takže pracujme spolu a zavržme do veci. Dotiahneme ich do konca. Ďakujem. Ďakujem vám. Veľkým krokom bol aj e, zákonník práce, ktorý sa zrevidovala, prijal vo svojej e, e, zrevidovanej forme. Myslím, že sa približujeme k dovršeniu viacerých ďalších krokov. Veľmi pekne ďakujeme tým, čo ste tu prítomní. Máme tu dnes až desiatich. Je to veľká delegácia z Vietnamu, z Hanoja a z Hočiminovho mesta. Ďakujeme za prítomnosť MOP, aj tí z vás, ktorí ste tu za Vietnam. Ďakujeme a želáme vám veľa šťastia v diskusiách s vietnamskou vládou o implementačnom procese a ďalších súvisiacich témach. Zajtra ráno budeme pokračovať v diskusiách ktoré naznačil náš spravodajca. A v tomto procese budeme pokračovať aj v našej obchodnej dohode. Ďakujem. To sme teraz završili bod 6. Okay. Ďakujeme. Ďalším bodom na programe je bod 7. Dúfam, že si môžeme prediskutovať aj bod 7 v pokojnej atmosfére. Každý, čo sa chce vyjadriť, bude môcť sa vyjadriť aj počúvať ostatných a ak by ste chceli ešte ďalej diskutovať o Vietname, môžete tak e, urobiť, ale mimo tejto miestnosti, prosím. OK. Uh, Bod 7 je ďalším dôležitým bodom na našom programe. Ide tu o výmenu názorov na vykonávanie nariadenia proti mučeniu. Jedným z úspechov za ostatné volebné obdobie bolo to, že sme do obchodných politik sa snažili zapracovať hodnotové témy a minimalizovať tovary, ktoré by mohli prispievať k vykonávaniu trestu smrti alebo ktoré by mohli byť používané na mučenie. To bol veľký krok tým správnym smerom v roku 2016 a v roku 2020 budeme kontrolovať, ako sa uplatňuje táto právna norma v praxi, aká efektívna je, aké efektívne je toto nariadenie, ako sa vykonáva. Máme tu pani Ildu Hartmann z Európskej komisie. Sú to nástroje pre zahraničnú politiku, ktorá, ktorých toto oddelenie vedie. A toto oddelenie takisto sa za, oberá vykonávaním nariadenia. A Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Rada vám toto nariadenie proti týraniu odprezentujem, poviem o tom, a čo presne poskytuje. Takisto ho dám do globálneho kontextu. Prijaté bolo to nariadenie v roku 2005 a do praxe uvádza silné záväzky EÚ potlačiť týranie a trest smrti a podporovať tento cieľ v celom svete. Medzinárodné spoločenstvo ten systém EÚ naozaj chváli a hovorí, že je to model pre región. Sú tu dve veci. Poprvé sa tu zakazuje vývoz dovoz a tranzit cez EÚ tovarov, ktoré sú len na účely e, trestu smrti alebo týrania a za druhé tovarov, ktoré sa môžu použiť na e, účely prehľadávania treba tu byť, mať predošlé e, autorizácie lekárske. Pokiaľ ide o všeobecné autorizácie pre krajiny, ktoré e, e, pre všetky zločiny e, zrušili trest smrti, nariadenie sa implementuje kompetentnými orgánmi v členských krajinách EÚ a posledného pozmenenia v roku 2006 16, pardon, nariadenie obsahuje aj pravidlá na kontrolu vývozu určitých farmaceutických služieb, napríklad v inekciách, smrtiacich inekciách, napríklad tiež e, e, možnosť výmenu medzi odborníkmi a členských krajín a komisiou. Ako plní svoje záväzky tento nariadenie? Dve nedávne správy komisie ukazujú, že o všeobecnosti sa implementuje správne v členských krajinách. Takisto samotné aktívne zapájanie sa zúčastnených vrátane farmaceutického priemyslu a mimovládiek ako Amnesty eh, eh, International alebo Omega Research Foundation. Kam smerujeme? Nuž E, nikdy sa nemožno úplne uspokojiť. Preto dnes e, plne posudzujeme e, postupy a prax ako revíziu nariadenia. Najmä sa budeme zameriavať na požiadavky správy, postupy na zber informácií zo strany kompetentných orgánov, takisto pokiaľ ide o potrebu usmernení špecifických aspektov implementácie. Komisia sa bude snažiť konštruktívne e, interagovať s aktérmi, parlamentom, radou, členskými krajinami, medzinárodnými organizáciami a zainteresovanými zo sektoru súkromného. Zopár ešte slov o súbežným vývoji Nariadenie EÚ proti týraniu je najdôležitejšou e, kontrolnou inštanciou pre takéto tovary vo svete. Akokoľvek je však naše vlastné, e, akokoľvek dobré sú naše predpisy, len v súčinnosti s medzinárodnými nástrojmi sa uzavrie tá legislatívna medzera. Preto v roku 2017 EÚ spolu s Argentínou a Mongolskom spustili globálnu alianciu pre obchod bez týrania, kde sa spojili krajiny, 60 krajín zo sveta. V roku 2019 v júni valné zhromaždenie OSN prijalo dôležité uznesenie na úrovni OSN smerom k vytvoreniu spoločných medzinárodných štandardov. Vyzýva sa tu k prevereniu e, rozsahu parametrov a priechodnosti týchto štandardov, týchto tovarov. Moja časť komisie financuje prácu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva, kde sa robí vlastne dosledovávanie implementácie. Rada Európy tiež preskúmava realizovateľnosť v tejto oblasti a my za nás naďalej pracujeme na uľahčovaní zavádzania a posilovanie nad rámec EÚ podobných obchodných opatrení ako naša samotná legislatíva proti týreniu. A uvidíme vlastne možnosti revízie, aby naša vlastná legislatíva bola účinným nástrojom proti týraniu a trestu smrti. Ďakujem. Má niekto otázky? Nech sa páči. Chcela by som zdôrazniť akú hodnotu má toto nariadenie, pretože nebolo ľahké toto nariadenie vybaviť všetkými mm, ustanoveniami, ktoré si želala naša skupina a postarať sa o to, aby, e, aby teda aj bolo účinné. Je to referencia celosvetová, pokiaľ ide o, o správu e, o účinnosti členských krajín, ukazuje sa, že niektoré členské krajiny neposkytli žiadne informácie. Ja sa chcem spýtať, čo môže spraviť komisia, aby sa zabránilo tomu, že e, nepretrvá táto anomálie. Ako sa môžete postarať o to, aby predpísané informácie podali členské krajiny. Dôležité je aj to mať, mať globálnu alianciu pre e, obchodovanie bez týrania. EÚ je vlastne vzorom, ale pokiaľ nebude celosvetová úprava, i naďalej tu budú medzery, pokiaľ ide o možnosť obchodovať naprieč týmto spektrom. Preto je je ukľudňujúce, že 60 krajín sa pridalo k tejto aliancii. Napriek tomu mám obavy. V liste predsedníčky van der Leyen, ako aj pri vypočutí pána Hogena sa vôbec o tom nehovorilo. Ako chce komisia naďalej pracovať na tom, aby táto aliancia mala maximum členov. Dúfam, že budeme mať e, viac, až, až 100 a viac krajín. Katlin Bremt. Ďakujem. Veľmi zaujímavá zložka. Uvidíme, ako bude postupovať implementácia. My ako skupina e, sme boli e, za skutočný zákaz týchto tovarov, ale takisto e, e-commerce a ich e, vôbec publicita, reklama pre ne. To je veľmi dôležité. Mám veľmi konkrétnu, podrobnú otázku. V správe parlamentu v bode 3.3 sa hovorí, e, že rozsah zákazu, ako je v nariadení, by nemal, nemusel postačovať Vedeli by ste toto vysvetliť? Čo to znamená? Ako posudzujete túto časť? Z mojej strany tiež otázka. Ja si dobre pamätám ten negociačný e, proces a tlak od predstaviteľov priemyslu. Ako posudzujete tie príslušné dopady pre priemysel a ako reagoval priemysel relokáciami, snaží sa využívať medzery alebo zastaviť výrobu takýchto tovarov. Ďakujem. Pani Hardeman. Ďakujem za vaše otázky. Najprv odpoviem e, na otázku, k tomu členskému štátu, o ktorom sa hovorilo v správe. Tá krajina je Nemecko, ktorá zverejňuje verejnú správu o tom, akom implementuje nariadenie. Poskytli nám verejnú správu, ale nie špecifický vklad do, našej vlastnej, do našich vlastných výkazov. Vlastne vítame verejnú správu o implementácii, ale úprimne povedané v tej prebiehajúcej revízii sa pozeráme na otázku, e, otázok výkazníctva, aké najlepšie by bolo e, vykazovanie tak, aby sme dostali tie potrebné informácie z členských krajín. Tiež ste sa pýtali na globálnu e, aktivitu dohodnúť si štandardy na globálnej úrovni je ťažké, než na úrovni EÚ. Pozitívne nás prekvapila aktívna účasť eh, v rámci globálnej aliancie. Úprimne sme neočakávali až taký vážny, eh, takú vážny vklad, podporu v rámci eh, zhromaždenia OSN teda v počte krajín, ktoré sa pridali k Svetovej aliancii. Táto práca pokračuje. Pýtali ste sa o e, memorande komisie, e, vlastne komisár, e, šéfky komisie van der Leyen, komisárovi Hoganovi. Toto bolo súčasť v rámci portfólia pána Borela. Takisto pers, osobne sa zaviazala aj pani Malmströmová. Určite vieme vám prislúbiť našu angažovanosť. Už som diskutovala s pánom Borelom, jemu priamo e, zodpovedám za túto problematiku. Pokiaľ ide o reklamu, ten doplnok z roku 2016 zakazuje reklamu pre e, tovary, ktoré by priamo mali použitie na tre, trest smrti alebo týranie. Ale potom je to inak e, s nástrojmi, ktoré sa dajú využiť na mieru milovné využitie, ale sa použijú v týraní, tie nespadajú. Elektronický obchod e, táto nariadenie dopada na celú, celé spektrum aktivít EÚ, takže aj na elektronické obchodovanie. A môžem vám tiež dodať, pred rokom, keď sme sa dopočuli, že tovary prvej kategórie sú tovary, ktoré by sa teda nepoužívali inak než na trest smrti a týranie. A tie tovary druhej kategórie, ktoré by sa dali zneužiť, ktoré boli e, prezentované na veľtrhu v Paríži v tej istej hodine, komisia kontaktovala francúzske orgány so žiadosťou, aby odstránili okamžite ten stánok z veľtrhu a taky učinili. Takže sledujeme situácie, kde sa zákon neplní a zabezpečujeme, eh, aby to národné inštancie plnili. Čo ešte môžeme robiť? Vždy sa dá robiť viac, že? Môžeme sa pozrieť na reklamy druhej kategórie, ale Vždy je veľmi ťažké to merať, pretože tieto tovary sú to často lieky. Využívali sa na iné, e, majú sú pre, koncipované na iné účely, takže treba byť naozaj proporčný. Nemyslím si, že niekto by, e, by mal tú správnu odpoveď, prečo robíme túto revíziu, aby zabezpečiť, aby sa zúčastnili jednotlivé inštitúcie, aktéry, a potom na, tejto, na tomto základe zvažovať, či dáva zmysel ďalšia revízia nariadenia. Vy, pán predseda, ste sa pýtali na priemysel, či je tu re, ako reakcia relokácie. Už poviem vám, že farmaceutický priemysel aktívne spolupracuje s komisiou. Veľmi veľký záujem majú zabezpečiť, aby produkty, ktoré majú legitímny účel, sa nezneužívali. E, samoregulácia u nich je najintenzívnejšia. Isté sú tu tovary, ktoré e, využívajú naše vlastné e, orgány činné v trestných konaniach. I takéto produkty majú legitímne využitie Treba striktne kontrolovať, kam smerujú a na čo by sa mohli zneužiť okrem legitívneho využitia. Pokiaľ ide o tovary prvej kategórie bez iného využitia než trest smrti alebo týranie, takéto tovary sa v EÚ nevyrábajú. Naša požiadavka, aby oni sa nedovážali, nevyvážali alebo prechádzali EÚ. Samozrejme, to má výrazný dopad. Sledujeme teraz možnosti zákazu tiež technickej pomoci pre využitie takých produktov inde a marketing takých tovarov v tretích krajinách. To je však tretí krok, na ktorý pripravený ešte nie sme. Ďakujem. Ďakujeme. Týmto uzatvárame bod 7 programu. A teraz máme prestávku na 10 minút a pokračujeme s stretnutím koordinátorov.